Dovolím si vyhlásiť tú, čo si v mene Kristaliny Georgeve, ktorá je komisárkou pre medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu pomoc a reakciu na krízové stavy. Prečo? V jej mene je to jasné prečo. Komisárka Georgieva včera pricestovala do Čila 10. marca sa začala jej návšteva oblasti, ktoré boli postihnuté nedávnym zemetrasením a stretne sa s odborníkmi, ktorí koordinujú humanitárnu pomoc Európskej únie priamo v teréne. Komisárka Georgieva cest, pricestovala do hlavného mesta Chile a potom bude pokračovať do pobrežných oblastí, ktoré boli najviac postihnuté, Sion, Talca, Concepcion. Počas jej návštevy v teréne sa už stretla s zástupcami partnermi by partnerov, ktorí pracujú priamo v teréne, navštívila tábor v Benkone a rozvinula bilaterálne kontakty s čilskými ustanovizňami a predstaviteľmi v regióne. Pani komisárka Georgieva zastupuje pána komisára Barosa pri inaugurácii e, prezidenta Čile. Bude zastupovať, pretože v Valparaise bude inaugurácia nového prezidenta. Veľké zemetrasenie a následné otrasy ktoré postihli Čile, sú hroznou tragédiou. Oficiálne čísla naznačujú, že aspoň 520 ľudí zomrelo a očakáva sa, že toto číslo ešte vzrastie. Vyše 2 miliónov ľudí postihlo toto zemetrasenie. Infraštruktúra bola eh, nepredstaviteľným spôsobom zničená a domovy mnohých sú neobyvateľné. Vysoká predstaviteľka Cathy Catherine Ashton telefonovala Marianovi Fernandezovi, ministrovi zahraničných vecí Čile a vyjadrila sústrasť obetiam zemetrasenia, ponúkla našu pomoc. Čoskoro po tom, ako sa svet dozvedel o zemetrasení, rozbehol sa systém, ktorý ochraňoval civilov. Jednak sa rozbehol komunikačný systém, ktorý vysielal posolstva do susedných štátov. Je to centrum MIC, ktoré dostávalo podrobné informácie o rozsahu poškodenia a identifikovalo všetky zdroje, ktoré by bolo možné rozmiestniť a ktoré by mohli pomáhať. Komisárka Georgieva do krizového centra e, sama zavítala a zúčastnila sa operácie, operácie, ktoré tam prebiehali tomto centre je možné požiadať o pomoc alebo ponúknuť pomoc, či už personál alebo e, techniku zo Španielska, Spojených štátov, Francúzska, Fínska, Británie, Holandska, Nemecka a ďalších krajín plinie do Čile pomoc, polné kuchyne, elektrické generátory z Bulharska, Slovenska, Švedska, Rakúska. Čilské autority signalizovali, že príjmú túto pomoc z Európskej únie, z členských štátov Európskej únie. Reakci- systém reakcie na túto katastrofu bol odštartovaný simultáne v Bruseli a v regionálnom úrade e, pre Latinskú Ameriku. Tieto dve centrá sa kontaktovali s kapacitami a odborníkmi, ktorí sú schopní identifikovať, čo sa stalo a rýchlo sa presunúť do zón, kde treba pomoc. Bolo prijatých um, mnoho rozhodnutí, ktoré hovorili o prioritách a spôsoboch pomoci. Humanitárna pomoc bola skoordinovaná so štyrmi partnerskými agentúrami, napríklad Lekári bez hraníc, ktorí poskytujú služby telekomunikačné organizácie Španielský červený kríž a Nemecký červený kríž, ktorý poskytuje aj útočištia, príbytky, čistú pitnú vodu a podobne. Ďalší odborníci prichádzajú do Čile hneď v pondelok 1. marca, ktorí znova prinášajú ďalšiu erudíciu, vyhodnocovanie potrieb a ďalší členovia týmu prichádzajú nasledujúce dni a niekoľko, o niekoľko dní neskôr je mechanizmus ochrany civilov EÚ rozbehnutý naplno. Týmy odborníkov sú v Čile Štyria, štyri týmy pracujú v zóne postihnuté zemetrasením. Dve, témy, dve týmy sú v Santiagu, koordinujú spolu s čilskými ustanovizňami a inštitúciami a členskými štátmi EÚ túto pomoc. Všetky tieto týmy vyhodnocujú, čo sa deje a spolu s ďalšími agentúrami sa snažia pomôcť v tých najviac postihnutých oblastiach. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Pán komisár, teraz dám slovo rečníkom za politické skupiny. Prvou bude pani Stifler za EPP. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, kolegovia. Ako už odznelo zemetrasenie v Čile, ktorého sila prekonala e, silu tsunami a zemetrasenia na Haiti, spôsobilo menej obeti, pretože bol tu systém skorého varovania, bola lepšie, bolo lepšie pripravené obyvateľstvo na katastrofy a taktiež štát rýchlo zareagoval. Mňa teší rýchla reakcia Európskej komisie a členských krajín monitorovacie stredisko e, Európskej komisie bolo okamžite zaktivované bola vyslaná e, najurgentnejšia humanitárna pomoc. 3 milióny eur boli poskytnuté okamžite a taktiež generálne riaditeľstvo ECO e, prišli na miesto a zhodnotili potreby. Ja chcem zablahoželať aj e, reakcie reakciu pani komisárky Georgievy, ktorá včera prišla do Santiaga Väčšina prírodných katastrof sú e, náhle e, udalosti a na e, zachovanie životov v takýchto citlivých oblastiach je potrebné znížiť riziko vďaka lepšej pripravenosti a vďaka vhodnejším stavbám. Taktiež treba znížiť hrozbu katastrof do rozvojovej spolupráce Takže príprava na katastrofy, zmiernenie dopadov a hlavne ich e, prevencia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pani Muniz de Urkiza za socialistov a demokratov 3 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr v mene zmiešaného výboru Európskeho parlamentu pre vzťahy z Čile. E, chcem vyjadriť solidaritu s čílským národom po katastrofe z 27. februára a e, po tých 200 dotrasoch odvtedy a taktiež solidaritu s tými 3000 obeťami, medzi ktorými sú aj Európania. Ale dotko sa to hlavne e, na e, toho národa Mapuche na juhu Čile. Chceme taktiež vzdať hold dobrovoľným pracovníkom a celej čilskej spoločnosti, ktorá naozaj dobre zareagovala v tejto ťažkej situácii. Chcem sa poďakovať aj pani Bašle, prezidentke, za jej úsilie hneď po Eh, zemetrasení, ktoré zničilo veľa infraštruktúr. Vláda naozaj konala solidárne a snažila sa spraviť všetko to, čo bolo potrebné a priniesť eh, potrebnú pomoc. Medzinárodná solidarita svedčí o tom, že eh, Čile má veľmi dobré vzťahy so susedmi a strategickými partnermi. Chcem zablahoželať aj novému premiérovi, ktorý vstupuje do funkcií dnes. Veľa šťastia pre rekonštrukciu a vedzte, že máte našu podporu. Čile je E, priateľskou krajinou, rozvinutou, e, je to člen OECD. Myslím ale, že treba pomôcť čilským úradom v snahe e, zrekonštruovať krajinu. Budú potrebovať medzinárodné úvery a, medina- a Európska investičná banka by mala spolufinancovať projekty rekonštrukcie. Španielské predsedníctvo koordinuje humanitárnu pomoc. Pán predseda prerušuje rečničku, pretože ide ako raketa. Takže hovorila som, že spolu s OSN španielské predsedníctvo koordinuje eh, humanitárnu pomoc. No a to svedčí o tom, že je tu dobrá koordinácia aj návšteva komisárky, ale sú tu aj ďalšie e, záväzky aj na Haiti. E, dúfam, že sme vždy boli e, na úrovni. Ďakujem pekne. Teraz pani Bilbao Barandika na dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci solidarita s krajinou, ktorá bola zastihnutá takou katastrofou, ako to bolo v prípade Čile, e, musí byť viac ako slova. Slova sme už dnes počuli, ale Čile je krajina, ktorá bola azylovou krajinou pre mnohých Európanov, je tam pomerne veľká komunita e, disidentov, baskov, ktorí e, emigrovali zo Španielska v 19. storočí. Sú tam emigranti z 20. storočia a preto treba premeniť naše slova na činy. Na činy Európskej únie, ktorá hneď poslala 3 milióny eur na financovanie operácií na, na zemi a taktiež Chcem zablahoželať vysokej predstaviteľke Lady Ashtonovej a ostatným, ktorí okamžite reagovali a ktorí najprv sa oboznamujú s tým, čo je potrebné priamo v teréne. Sme veľmi radi, že náš systém civilnej ochrany funguje a tento systém poskytne e, pomoc. Bola dobrá spolupráca taktiež medzi rôznymi agentúrami. Európa dokázala skonsolidovať svoju úlohu kľúčového hráča na medzinárodnej úrovni. Spolupracovali sme priamo s tými, ktorí boli zastihnutí a koordinovali sme pomoc aj z regiónov a Spojených štátov. Chcem zdôrazniť, že prezident Pašadel tu ukázal príkladným spôsobom e, svoje predsedníctvo a chcem zablahoželať aj ostatným, ktorí dokázali odsunúť nabok stranické problémy, aby sa vyrovnali so situáciou v krajine. Ja chcem za svoju skupinu vyjadriť podporu Čile, podporu všetkým akciám, svoju sústrasť e, tým, ktorí zomreli alebo e, príbuzných tých, ktorí zahynuli alebo sa stratili Počas pre, e, našeho výletu do Čile sme navštívili túto časť krajiny a videli sme projekty, ktoré realizujú. Je to krajina, ktorá je modelom ekonomického a sociálneho vývoja v Južnej Amerike. Nedovolme, aby toto zemetrasenie zmenilo tento rozvoj, ktorý dosiahli. Ďakujem. A teraz pani, e, pán Romeva Rueda za zelených. Ďakujem veľmi pekne. Chcem zopakovať to, čo povedali dvaja predchádzajúci rečníci, pretože to, čo musíme urobiť teraz, je preukázať solidaritu Čilianom a čilským inštitúciám, ktoré zastupuje prezident Bašele, prezidentka Bašele. A taktiež chcem povedať, že v takýchto situáciách prírodné katastrofy si nevyberajú. Ne, rozlišujú medzi bohatstvom alebo chudobou, na ktoré zautočia, na všetko dopadnú rovnakou silou. Ale niektorí to prežívajú ťažšie, horšie a preto sa snažíme pomôcť chudobným v týchto oblastiach. Je dôležité zamýšľať sa nielen na odmnovou a rekonstrukciou potom, ako došlo k nešťastiu, ku katastrofe, ale v mnohých prípadoch treba uvažovať aj o štrukturálnych otázkach. A tu je moja otázka, ak môžem sa spýtať, pán komisár. Chcem vedieť konkrétne e, o strategickom dokumente, ktorý má EÚ z Čile. E, vyše 40 miliónov eur sa vyčlenilo na obdobie do roku 2013. Koľko peňazí sa využije na posilnenie infraštruktúry? najmä na opravu alebo výstavbu ciest, na dopravu a podobne. Koľko peňazí sa využije na zlepšenie štru- stavu stojacich domov, aby sa zabránilo budúcim nešťastiam, ako sa využijú na to, aby Čile bola lepšie pripravená na budúce prírodné katastrofy, koľko peňazí sa vyčerpa na tieto, eh, na takéto aktivity. A teraz pán Poreba, prosím. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, eh, zemetrasenie si vyžiadalo mnoho ľudských životov a pripravilo o obydlie taktiež mnoho ľudí. Chceme vyjadriť našu solidaritu s touto krajinou a musíme si pripraviť pripomenúť, že ľuďom aj chýba prístup k čistej vode a k základným potrebám. Okrem toho sú tam e, lupiči, ktorí vykrádajú domy a e, obchody v tejto krajine a musíme urobiť všetko, čo môžeme, aby sme pomohli obyvateľom Čile. Musíme sa postarať o to, aby boli zlodeji potres trestaní. Musíme pomôcť ľudským obyvateľom a nesmieme zabudnúť na to, že v tejto krajine sú miesta, ktoré sú také vzdialené, tak ďaleko od všetkého, že sa k ním nedostane žiadna pomoc. Potrebujeme viac ako len finančnú pomoc Európskej únie. Musíme zlepšiť mechanizmus pomoci pre e, všetky tie krajiny, ktoré zasiahnu prírodné katastrofy. Je to veľmi pekné, že môžeme ukázať našu solidaritu, ale slova nestačia. Musíme podporovať túto krajinu aj v budúcnosti. A ďalším rečníkom je pán Provera. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Rád by som povedal, že vyjadrujem svoju solidaritu s tými, ktorých postihlo toto hrozné prírodné nešťastie. Tragédie pokračujú, pretože zemetrasenia, veľké zemetrasenia to vždy boli a budú. Infraštruktúra bola zničená, tisíce mŕtvych. Je niečím, čo volá. Po pomoci potrebujeme koordinovať rozličné zásahy, služby, aby sme sa vyhli mrhaniu zdrojmi. EÚ zasiahlo veľmi rýchlo do diania a veľmi dobre spolupracovalo s miestnymi ustanovizňami, aby efektívne zareagovala na vzniknutú situáciu. Dnes sme videli v tlači, že niektorá pomoc OSN, ktorú poskytlo Somalsku, bola... Miestni partnery ukradli túto pomoc e, a miestni islamskí vodcovia ju zneužili túto pomoc OSN. Preto treba transparentnosť v tom, ako sa poskytuje pomoc, ako sa distribuje pomoc populácii, pretože príliš veľká veľkorysosť nesmie byť e, duch veľkorysosti nesmie byť zničený takýmito informáciami. Myslím si, že keď ide pomoc do vzdialených krajín a do infraštruktúr, ktoré treba vybudovať, netreba sa vzdávať takéto pomoci kvôli takýmto negatívnym udalostiam. Pani Sinclair som Pani Doc, som veľmi rada, že tu je taký pozitívny duch a že sa všetci snažíme pomáhať ľuďom Čile. Dnes sa však chcem vyjadriť k všeobecnejšej záležitosti, ktorá, ktorá sa týka humanitárnej pomoci ako takej. Európska komisia hrdo vyhlásila, že je jedným z najväčším donorov humanitárnej pomoci, má na to mandát, chce zachraňovať životy, chce poskytovať útočište tým, ktorí museli opustiť svoje domovy, pomáha tým, ktorí trpia prírodnými katastrofami. Toto sú aspoň ašpirácie, ktoré vyhlásila, ale to nie sú peniaze komisie, ktoré sú darované. Sú to britské, francúzske a ďalšie peniaze 27 členských krajín EÚ časoch hospodárskej krízy každý tento národ si musí uvedomiť, čo stojí za to. Možno, že by sme mohli reflektovať tieto myšlienky aj v dokumentoch komisie a spomenúť tých, ktorí sa obetujú, ktorí sa rozhodli, že stojí za to pomáhať ľuďom, že to nie je že to nie sú úradníci v Bruseli, ktorí tak rozhodli, ale že sú to bežní ľudia a bežné komunity. Rozvíjajúce sa krajiny potrebujú pomoc, to je pravda. Ale pravdou je aj to, že potrebujú našu pomoc, aby si vybudovali a udržali kredibilné demokratické štruktúry. Potrebujú našu pomoc, aby si vybudovali silnú, trvanlivú občianskú spoločnosť. Potrebujú našu pomoc a to, aby sme boli voči ním úprimní, aj čo sa týka politických režimov, ktoré by mali zabezpečiť, aby obyčajní ľudia nežili stále v chudobe. A ak tak nerobia, treba na to poukázať. Ďakujem, pani Dodz. Teraz pán Papa Nikolau je našim ďalším rečníkom. Ďakujem pekne, pán predseda. Tieto nedávne katastrofy, toto silné zemetrasenie v Čile krátko uh, po katastrofe na Haiti e, opäť stálo e, mnoho životov a postihlo e, štruktúry tejto krajiny, hlavne v Concepcion. Musíme stáť po boku obeti a ich rodín. Chcem teda jasne vyjadriť našu solidaritu. Musíme byť po boku tejto krajine, pretože máme úzke vzťahy a je to taktiež jedna z najsilnejších ekonomík v tom regióne preto máme aj ten, e, ten zmiešaný parlamentný výbor EÚ a Čile podpísali asociačnú dohodu v roku 2005 a tam sa hovorí politick- o politickej a hospodárskej spolupráci, ale aj o spoločných činnostiach na celom svete. A komisia má strategický rozvojový plán pre Čile na roky 2007 až 2013 a taktiež je možné využiť e, prostriedky EÚ e e, na regionálne a tematické projekty, o ktorých rozhodnú tamojšie vlády. Takže e, dnešná podpora, dnešná e, rozprava je naozaj e, znakom podpory. Treba však zdôrazniť, že na to, aby sme mohli rýchlo odstrániť dôsledky katastrofy v Čile aby sme mohli rýchlo zrekonštruovať štruktúry a infraštruktúru, tak musíme čo najrýchlejšie uvoľniť potrebné finančné prostriedky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pán Guerrero. Dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade chcem vyjadriť solidaritu s čielským obyvateľstvom, Rovnakú solidaritu sme vyjadrili aj e, obyvateľom na Haiti a v Turecku, ktorí taktiež e, boli postihnutí zemetrasením. Solidarita je európska hodnota, ktorú musíme v budúcnosti ešte posilniť. Našťastie Čile je krajina, ktorá má e, dobré schopnosti reagovať na takéto prírodné katastrofy, ale to neplatí všade na svete, ako vieme. Ja by som eh, hlavne chcel hovoriť o európskej stratégii humanitárnej pomoci. Naša reakcia by mohla byť ešte účinnejšia, mohla by byť rýchlejšia, efektívnejšia. Ale mm, musíme ísť správnym smerom. Aký to je? Podľa mňa mm, musí byť lepšia koordinácia medzi jednotlivými členskými krajinami a humanitárnymi agentúrami a inštitúciami EÚ. Musí byť lepšia koordinácia medzi EÚ a ďalšími medzinárodnými organizáciami, ktoré taktiež poskytujú humanitárnu pomoc. Ja myslím hlavne na OSN. No a taktiež treba lepšiu koordináciu medzi vojskom a humanitárnymi organizáciami treba v prvom rade zabezpečiť ochranu obyvateľstva, ale aj humanitárnych organizácií Treba popri tom však byť neutrálny a rešpektovať medzinárodné právo. Ak, ak chceme, aby reakcia na krízu bola našou silnou stránkou, potom potrebujeme viac finančných aj personálnych prostriedkov. Barnierová správa je e, v tomto smere e, zaujímavá. Mali by sme mať akýsi útvor, útvar dobrovoľníkov. Máme tu jedného z komisárov, takže treba posilniť e, vzťah medzi humanitárnou pomocou e, a rekonštrukčným úsilím. Ďakujem teraz pán Higgins. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja súhlasím so všetkým, čo pán e, Guerrero povedal musím povedať, že pôvod, na začiatku som bol šokovaný, keď som počul, že EU a pani Eštonová poskytne pomoc 3 milióny eur, ale to je nič po e, takýchto, takomto ničivom zemotrasení. Pred 4 e, týždňami sme hovorili o Haiti, dnes hovoríme aj o Burke Xintia v Európe, ale hovoríme e, aj o tom zemetrasení v Čile spred dvoch týždňov Magnitúta bola 6,6, čiže bolo to veľmi ničivé. Sú tu e, dôsledky aj štatistiky. E, pol milióna domov zničených a musia byť znovu e, vybudované, takže treba praktickú pomoc. Zhruba 500 mŕtvych. Takže to je dôsledok prírodnej katastrofy. Hovoríme o celkovej bilanci 22 miliard eur a naozaj musíme výrazne pomôcť. E, niečo, čo súvisí s Lisabonskou zmluvou, aj keď my sme to v Írsku e, zamietli, ale dôsledkom je, že máme okamžite reagovať na prírodné katastrofy. A myslím, že v Čile tá odpoveď nebola adekvátna, takže naozaj musíme to zmeniť. Potrebujeme poskytnúť e, praktickú pomoc, peniaze, čistú pitnú vodu, e, obnoviť e, dodávky elektriny a taktiež umožniť opätovné fungovanie krajiny. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Higgins. Teraz sa dostávame k spontánnym vyjadreniam. Pán Diaz de Mera. Diaz de Mera. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Súhlasím s Chorchem Pisárom ktorý bol zvolený za predsedu e, Senátu. Chcem aj vyjadriť svoju nádej, že prezident Piňáro bude úspešne riešiť rekonstrukciu obnovu a chcem zablahoželať aj prezidentke Bašele, ako vyriešila túto krízu. Taktiež chcem vyjadriť svoje pocity voči obyvateľom Čile. Prežili obrovské zemetrasenia, tsunami v oblasti Concepcion, Valparaiso a v ďalších e, regiónoch. Obyvatelia Čile, pán predsedajúci, dokážu prekozať som, prekonať, som presvedčený túto situáciu a chcem ešte raz vyjadriť svoju solidaritu a súcit s touto krajinou. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A teraz pán Melcer, prosím. Ďakujem, pán predseda. Pri týchto e, následkoch e, zemetrasenia o sile 8,8 musím dať zapravdu e, starostke mestská koncepciou, ktorá povedala, že 8 hodín je väčšnosť pre niekoho potroskami, i keď sa štát, záchranné služby snažia dobre reagovať na E, zemetrasenie pri počte dvoch miliónov zasiahnutých určite nedokáže pomôcť prísť všade na čas. Niektoré skupiny boli e, veľmi zasiahnuté týmto chaosom. Mnohí ľudia sa boja nielen dôsledkov zemetrasenia, ale museli utiecť pred lupičmi, pred rabovačkami Čile sa pokúša zásobovať oh, e, sama postihnuté obyvateľstvo, ale prekonala svoju hrdosť a požiadala o pomoc aj EÚ. My sa z toho budeme musieť poučiť, že v núdzových situáciách e, civilizačný nános rýchlo odpadne a 24 hodín je väčnosť. Treba dokázať nasadiť e, sily efektívnejšie aj v samotnej EÚ. Ďakujem. Ďakujem, pán Melcer. A teraz chcem požiadať komisára Potočníka, aby reagoval na niektoré otázky, ktoré tu zazneli. Vážení poslanci, ďakujem vám za vás. Vážení poslanci, ďakujem vám za vašu e, pozornosť. Všetkých šokovala táto katastrofa. Rýchla mobilizácia systému ECOS aj systému civilnej ochrany sa nám podarilo poskytnúť koordinovanú pomoc veľmi rýchlo potom, ako došlo k zemetraseniu. Ako som spomenula, pomoc poskytli viaceré členské štáty, aj nové členské štáty. Okrem humanitných a ďalších krokov, ktoré som tu uviedol, treba spomenúť, že v útorok v Luxembursku Európska investičná banka a Čile to už spomenuli aj tu na vážení poslanci, podpísali rámcovú dohodu, ktorá umožní banke pracovať aj v Čile. Tento krok ukazuje, aké výborné vzťahy má EÚ a Čile a to, že sme spoločne odhodlaní pokračovať v rozširovaní a prehlbovaní nášho partnerstva. Aj to načasovanie je veľmi dobré, pretože EIB môže byť ďalším nástrojom EÚ pre prácu v Čile v úsilí strednodobého a dlhodobého charakteru obnoviť krajinu, ktoré už práve prebieha. Pokiaľ ide o stratégiu pre Čile, a tých 41 miliónov eur, tak 25 miliónov eur sa už vynaložilo v prvej tranži, 15,6 zostáva pre druhú tranžu. Zvyčajne by sa to malo rozdeliť 50% na sociálnu koheziu, 50% na inovácie. My sme navrhli, že táto časť by išla na, e, by sme preskúmali, či môže ísť na obnovu. Je to nielen pretože by to chceli čilské orgány, ale mohlo by sa to dostať do obnovy ako takej. Čilské úrady ešte nepodali nejakú konkrétnu žiadosť na EÚ o e, pomoc pri výstavbe ako vieme, nová prezidentka nastupuje dneska do úradu. Určite v prvých krokoch sa bude snažiť vyčísliť škody. A zistiť, aké úsilie bude potrebné. Komisia je pripravená posúdiť akúkoľvek žiadosť, ktorá príde. Ako som už povedal, to, že Európska investičná banka bude môcť teraz fungovať v Čile, predstavuje ďalší nástroj, ktorý budeme mať k dispozícii. Taktiež si treba pripomenúť aj to, čo už niektorí z vás povedali, a síce, že Čile je dobrým príkladom vývoja. Je to vlastne čistý veriteľ na rozdiel od väčšiny juhoamerických krajín. Odchádzajúci minister financí povedal v piatok, že napriek mnohým tragédiám, ktoré zasiahli Čileanov, dnes oni aj Čile majú svoje vlastné zdroje. Takže na záver môžem povedať, že Európska únia čo sú obyvatelia a regióny únie, stoja bok po boku s Čile pri tomto nešťastí, pri tejto katastrofe. A to je presne to, ako to má prebiehať v civilizovanom a ľudskom svete. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Kolegovia, končím debatu a prerušujem naše rokovanie až do hlasovania o 12. hodine.